colegas, vamos a reiniciar, tras esta breve pausa, vamos a reiniciar nuestros debates y el punto siguiente en el orden del día. Takže máme na programe ďalší eh, bod eh, nášho programu eh, odporúčanie do druhého čítania Vital Moreira prechodné opatrenia pre bilaterálne investičné dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Slovo má pán Moreira. Pán Mojera, viete, že máte k dispozícii 6 minút. Môžete si ich rozdeliť, ako uznáte za vhodné. Väčšinou 4 na úvod, 2 minúty sa čerpajú na záver diskusie, ale môžete si odložiť aj 3 minúty na záver. Ak teraz budete hovoriť 6 minút, tak na uzavretie diskusie nebudete mať žiaden rečnícky čas. Môžete teraz rečníckým časom eh, zaobchádzať ako chcete. Ďakujem pekne, pán predseda, a pán komisár, vaše kolegyne, kolegovia. Toto je možno jedno z najdôležitejších rozhodnutí e, v oblasti e, e, medziregionálneho obchodu. Ide o jednu z najnovších, najdôležitejších zmien Lisabonskej zmluvy. Ehm, vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti pred troma rokmi ehm, priame zahraničné investície ehm, začali spadať pod politiku EÚ, čo znamená výlučnú kompetenciu EÚ v oblasti vonkajšieho obchodu, čo znamená, že iba EÚ môže príjmať právne záväzné texty alebo rokovať, vyrokovať bilaterálne dohody v takejto oblasti. Členské štáty môžu postupovať samé v tejto oblasti iba, ak im EÚ e, dá príslušné povolenie. Vstúpením Lisabonskej zmluvy do platnosti pred tromi rokmi členské e, štáty pred týmto vstupom teda e, bolo viac než tisíc takýchto bilaterálnych zmluv medzi členskými štátmi a tretími krajinami. A teraz e, ide o ochranu určitých investícií pred e, určitými jednostrannými krokmi určitých vlád. V Lisabonskej zmluve sa však nespomína žiadne e, prechodné opatrenie pre existujúce platné dohody, nespomína sa e, žiaden, e, žiadne, žiadna prechodná úprava, tak to teraz navrhujeme, aby ten prechod fungoval hladšie. A bilaterálne dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ktoré boli vyrokované pred vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti, zostanú tak dlho v platnosti predtým, než ich e, e, nahradí príslušná dohoda EÚ, pokiaľ neodporujú komunitárnemu právu, kedy by museli byť prepracované alebo zrušené príslušným členským štátom. E, toto nariadenie ošetruje bilaterálne investičné e, e, dohody, ktoré vlastne sa legalizujú tým, že boli nelegálne vyrokované ešte pred vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti. Tu treba splniť určité body na to, aby mohli byť legalizované. Nariadenie takisto aj stanovuje, za akých podmienok členské štáty môžu byť splnomocnené vyrokovať nové investičné dohody, pokiaľ EÚ sama nemá záujem eh, ich vyrokovávať. Najneskôr po dvoch rokoch Európska komisia musí ráde e, predostrieť e, e, preskúmanie o uplatňovaní nariadenia, prípadne navrhnúť určité zmeny. Celý tento proces má svoju dlhú históriu. Ja som spravodajcom v tejto otázke. Chcel by som povedať, že tá dosiahnutá dohoda je naozaj uspokojujúca a očakávania európskych poslancov e, boli splnené. Myslím si, že teda ide o pozitívnu dohodu. <clears throat> Ostáva vám teda e, určitý čas na záver diskusie. Teraz má slovo komisár de Gucht. Thank you, uh... Ďakujem. Kolegovia, tejto rozprave sa treba poďakovať za výbornú spoluprácu. Eh, pokiaľ ide o bilaterálne faktory a eh, trialóg ukázal, že eh, je možný bohatý dialog, ktorý vedie k kvalitnej legislatíve. Chcem poďakovať členom medzi, e, výboru pre medzinárodný obchod i predsedovi pánu Morejrovi za angažovanosť pri tejto problematike. Dôvod pre tento návrh e, prvorado je ten, že Lisabonská zmluva e, zmodernizovala komerčnú politiku EÚ. Priame investície sa tu transformujú a je to jedna z hlavných politík. Všetky inštitúcie sa už od začiatku dohodli, že nová e, investičná politika musí byť založená na e, skúsenostiach, ktoré máme v členských krajinách. Investičné do, e, dohody z minulých 60. rokov je veľmi hodnotným aký. Súčasne je, to, je tu neustále nevyhnutnosť robiť úprimnú politiku. Ako e, povedal pán Moreira, toto je kľúčový typ legislatívy, hoci nie ľahký Trialóg demonstruje, že otázky pokryté tu e, predstavujú veľmi komplexné právne aspekty. Finalizácia legislatívneho procesu e, v prvom čítaní by mohla byť e, veľkým úspechom pre všetkých z nás. Zabezpečuje sa právna istota pre európskych investorov. Budeme môcť naďalej profitovať z 1400 momentálne existujúcich dohôd e, v zmysle EÚ e práva. E, mnohé sa, sa tu nahrádzajú dohodami EÚ. Súčasne je tu množstvo zabezpečení na to, aby sa tu nevytvorili vážne prekážky. Pokiaľ ide o súvislosti s právom EÚ a e, prekryvy v rámci inštitúcií a implementácia e, Európskej investičnej politiky v, e, v Pokrok e, v rokovaniach zabezpečí vysokú mieru ochrany pre všetkých e, investorov za rovnakých podmienok a v plnej konzistentnosti so širšími obchodnými vonkajšími cieľmi EÚ e v oblasti obchodu. Vyzývam preto Európsky parlament, aby podporil záverečnú dohodu, pokiaľ ide o prechodné doho- opatrenia pre bilaterálne investičné dohody. Je naozaj dobré, že tu máme jednomyselnú podporu z samotného celého výboru. Ďakujem. Ďakujeme pánu komisárovi. A teraz jednotliví rečníci za skupiny. Začneme z e, EPP. E Na dve minúty má slovo pani e, Omen Reuten. Ik spreek namens mijn collega Zelewski, die eigenlijk schaduwrapporteur op dit... Ďakujem. Ja hovorím za kolegu Levskyho, za kolegyňu Levsky, ktorá je tieňovou spravodajkyňou, ale nestihla prísť na čas. Pán predsedajúci, pán kolega Moreira to povedal už jasne. Od Lisabonskej zmluvy spadajú zahraničné investície do spoločnej obchodnej politiky. To je veľmi dobré. Znamená, že Európska únia e, tu môže príjmať legislatívne akty. E, dlhodobo budú musieť byť uzatvárané dohody o investíciách s tretími štátmi. To je vynikajúce. Ale na druhej strane sú tu aj problémy. Sú mnohé e, štáty, ktoré už predtým uzavreli dohody o investíciách a tie ostávajú platné. Otázkou je, či to, čo bude robiť EÚ, v budúcnosti bude tak kvalitné ako tie dohody, ktoré jednotlivé členské štáty príjmali s tretími štátmi predtým. Ja teda vyzývam všetkých, aby sa neuspokojili so najmäčším spoločným menovateľom, ale aby sa snažili o čo najvyššiu kvalitatívnu úroveň tých dohod. Ďalšia vec. Chýba mi tu e, možnosť e, riešenia sporov. Sporné prípady by nemali riešiť iba členské štáty v Medzinárodnom centre pre investičné konflikty, ale aj podniky. Nemali by tam byť účastníci iba štáty, ale aj podniky. Aj tie by mali mať možnosť iniciovať konania o urovnaní sporu. No a na záver ešte jeden bod. Európska komisia v súčasnosti rokuje, vy, pán komisár, rokujete s Kanadou. Otázka je, či tá dohoda, ktorá sa uzavrie s Kanadou, bude mať taktiež dostatočne vysokú úroveň a na to, aby sa členské štáty nemuseli príliš zdávať svojich požiadaviek. No a máme tu štáty ako Čínu a iné, s ktorými budú rokovania komplikované. Dúfam, že na to komisár zareaguje. Predsedajúci, ďakujem. A teraz za socialistickú frakciu Jozefa Andres. Ďakujem, pán e, predseda, pán komisár. Veľmi dôležité sú pravidlá hry, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy aj tie ďalšie bilaterálne dohody sú veľmi dôležité. Európska únia je teraz zodpovedná za tieto dohody a sama stanovuje kritéria pre e, tieto dohody. Je to veľmi dôležité. Je to ďalší krok k harmonizácii. Členské štáty samozrejme kladú aj odpor, pretože to do určitej miery zasahuje do ich záležitostí. Vyvstávajú aj háklivé situácie Zodpovednosť e, Európskej únie za tieto investičné otázky sa ale musí neustále rozširovať podľa mňa, aby sme mali väčšiu predvydateľnosť a istotu v tých investíciách. V tejto správe sa nachádza rozhodujúci prvok, ktorý poslúži na to, aby boli aj dohody jednotlivých členských štátov s tretimi štátmi udržané v platnosti. Ide tu aj o zlepšenie mechanizmu riešenia sporov. V v budúcej dohode musíme zaviesť aj finančné, finančnú právnu zodpovednosť. A taktiež budúcimi dohodami by sme mohli dosiahnuť konečne riešenie porušení pravidel. Ďakujem teraz za liberálov. Pán Rinaldi, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, kolegyne, kolegovia, prijatie e, tejto úpravy je dôležitým krokom vpred e, pri uplatňovaní unilatívnych e, princípov Lisabonskej zmluvy, pokiaľ ide o výlučné kompetencie EÚ v oblasti zahraničného obchodu. Pán Moreira naozaj veľmi dobre vypracoval svoju správu. Je tam dobrá dohoda s radou, nie je tam nič patetické než eh, keď eh, sa pozeráme na to, aby eh, jednotlivo, jednotlivé členské štáty si bojovali za nejaké úpravy, ktoré sú výhodné iba pre ne. Je mm, o to, aby tieto dohody boli naozaj správne. Je to patetické aj preto, že naše členské štáty sú naozaj maličkých dimenzií v globálnom a aktuálnom svete obchodu a e, toto e, konečne skončí aj s e, kakofóniou, v ktorej bilaterálne dohody nechránili iba vlastné legitímne záujmy, ale mohli sa stať aj nástrojom konkurencie medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ, čím by vlastne trpeli tie menej zastúpené členské štáty na medzinárodnej úrovni. Preto je veľmi dobré, že príjmeme toto nariadenie. Komisia e, tým získa veľmi dôležitý nástroj. My sme s tým spokojní, pretože komisia by naozaj mala byť skutočným garantom európskych e, záujmov. E, bude treba toto naozaj zabezpečiť aby sme tu mali eh, vyvážené normy. Žiadam, aby komisia eh, sa obzvlášť sústredila na záujmy a potreby malých a stredných podnikov, ktoré sú často penalizované takýmto typom dohôd o investíciách a zároveň sú tými najinovatívnejšími eh, a tými, ktorí vytvárajú najväčší počet pracovných miest v našich krajinách. Mali by sme sa zasadovať za efektívnu ochranu, efektívnejšiu než tú, e, ktorú vykonávali členské štáty doteraz aby EU už nebola taká e, roztrieštená, ako sme to videli v minulosti. Ďakujem. Ďakujem. A teraz e, na minútu pani kolegyňa Keller. Ďakujem. Rada by som poďakovala tieňovým spravodajcom i predsedovi pánu Zalevskému hlavne za rozhodnosť v celom procese. My zelení e, sme spokojní, že sa tu zachovali nové výhradné práva parlamentu e, pre investičnú politiku. Je to naozaj e, úspech, ktorý mnohí v rade spochybňovali v určitých fázach. Je dôležité, že treba najlepšie využiť situáciu, a nemali by byť tu rada a parlament ako antagonistické strany. Avšak je tu dôležitý i kľúčový proces naozaj e, skončiť existujúce bilaterálne do, dohody e, v jasnom e, časovom rámci prechodu. Necháva to otvorený priestor na interný duálny systém. Treba zabezpečiť to, keďže teraz tu nie je istota, že to bude definitívna vec pre minulosť v zásade táto legislatíva je neuspokojivá, pokiaľ ide o pôvodný e, účel. To znamená zabezpečiť, že e, sú tu transič, e, prechodné dohody pre Európsku investičnú politiku. Preto my, zelení, sme proti tejto legislatíve. Ďakujem pekne. Gracias, Francisca. Ďakujeme. A teraz má slovo pán Paška na minútu a pol, ktorý vystupí v mene FD. Slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár,

Gracias, Ďakujeme, pán kolega Paška. A teraz e, v mene nezaradených kolegov na minútu a pol Hans-Peter Martin. MAI to je skrátka z 90. rokov minulého storočia 100 tisíce obyvateľov kvôli nej e, išli do ulic e, multilaterálne investičné dohody. A vtedy už sa to vnímalo tak, že e, to zabezpečuje, chráni celosvetové koncerny voči akejkoľvek forme potrebných zásahov zo strany vtedy ešte suverénnych národných krajín. Akákoľvek e, zoštátnenia bola tým e, zamedzená, ale e, išlo i o prácu, e, pracujúcich z pohľadu viacerých ekonómov a historikov je to tak, že to bolo príliš rýchle rozšírenie EÚ, kedy sa povedalo, že po tom, čo to v uliciach zlyhalo, tak minimálne tu chceme mať istotu, minimálne tu chceme e, zabezpečiť e, konanie veľkých koncernov. Paralelne s tým však sa, sa rozvinuli všetky tieto bilaterálne dohody. A teraz uh, tieto veci sa majú spojiť som veľmi kritický voči, tým, voči tomu extrémnemu prerozdeľovaniu. Je veľmi e, zmysluplné, aby sa to podporilo. Otázka znie, ako ochránime malé a stredné podniky, ako je to s patentami, ako sa budeme správať voči štátom africkým. Nebolo by snáď zmysluplné diferencovať, aby sme naozaj e, poskytli len tým krajinám, ktoré to potrebujú ochranu. Som zneistený z toho, ako sa to vyvíja a podľa mňa je to cesta nesprávna. Nož a len by som si želal, aby Európska e, únia sa o zabezpečenie inštitúcií e, starala iným spôsobom, nie len e, zachránením veľkých koncernov. Ďakujem pekne. Týmto sme si vlastne vypočuli všetky rečníkov a politické skupiny a prejdeme k tým kolegom, ktorí teraz budú hovoriť o svojom vlastnom mene. Najprv na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený pán komisár, ctené dámy a páni. Ide tu o veľmi dôležité nariadenie a zatra budeme o ňom hlasovať na plenárnej schôdzi, pretože sa tu celkom jasne ukazuje, aký, ako je ten dôležitý tento článok v rámci Lisabonskej zmluvy a ako by sa to dalo uplatniť a implementovať v praxi. A chcel by som nadviazať na to, čo povedali kolegovia, moji predrečníci, zo radov liberálov, socialistov, ako aj zo skupiny ECR. Chcel by som sa poďakovať takisto aj pánovi komisárovi de Guchtovi, ktorý ktorého pracovná skupina vlastne navrhla skutočne veľmi zaujímavý návrh. Návrh zo strany zelených je skutočne veľmi ústretový, takisto avšak tu sa vlastne presúva to bremeno ohľadne ochraňovania záujmov európskych investorov. A toto nariadenie, o ktorom budeme zajtra hlasovať, je návrhom, ktorý síce nie je až taký širokospektrálny ako ten, ktorý navrhli naši kolegovia zo strany zelených, ale tento návrh zabezpečuje určité pravidlá. Predovšetkým tu ide o určitý garantovaný systém európskej ochrany investorov. Všetci investori by týmto mali zaručenú rovnakú mieru ochrany a my vieme, že niektoré krajiny využívajú momentálne nerovnakú mieru záruk a zábezpek, aby mohli uplatniť nejaký politický tlak na niektoré z členských štátov pokým sa nám nepodarí získať spoločný európsky systém ochrany, tak súčasné zmluvy, ktoré sú platné, budú fungovať aj ďalej. Budeme ich musieť vyrokovať čo možno najskôr a tu sám komisár bude musieť zohrať kľúčovú úlohu a ja som presvedčený o tom, že budúci týždeň budeme mať už prvé dohody s takými krajinami ako napríklad Kanada je skutočne veľmi dôležité, aby sme v rámci tohto štádia, keď sa zamýšľame nad tým, ako, sa budú, ako budeme chrániť naše vlastné záujmy, tak mali by sme sa sústrediť predovšetkým. Ďakujem, pán kolega. E, prekročili ste čas a teraz má slovo na jednu minútu pán Gianluca Susta. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Zajtra bude Európsky parlament, aspoň teda dúfam, hlasovať pozitívnym spôsobom o tomto nariadení, tá ho podporí, pretože je to dôležité v rámci v plnej miere implementovania Lisabonskej zmluvy. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne, predovšetkým kolegom ako Vidal Moreira, ktorému sa to podarilo dotiahnuť v tejto oblasti skutočne až do tej podoby, v akej máme to nariadenie dnes. Týmto vlastne sa dostávame k tomu, že tu nedochádza k nejakej fragmentizácii, pokiaľ ide o investície a odstraňujú sa aj jednotlivé rozdiely medzi jednotlivými 27 členskými krajinami, už skôr 28 práve v takej dôležitej oblasti, ako sú práve obchodné nástroje, ktoré sú skutočne veľmi dôležité pre investície. Takže týmto spôsobom sa vlastne nájde riešenie po tomto prechodnom období, aby sme to skutočne mohli celé usporiadať v kontexte rámca obchodnej politiky. Teraz má na 1,5 minúty uh, pán sen, uh, e, Adrian Milcer, András Milcer slovo. Vážený pán predseda, pokiaľ ide o spolky ochranné spolky jednotlivých podnikateľov z minulosti sa vyvinuli viaceré možnosti a riešenia, ktoré máme v súčasnosti a sú ne, dosť neprehľadné. Sú tu niektoré krajiny členské, ktoré sa jednoducho, pokiaľ ide o formu reglementácie, šťažujú. A pokiaľ ide o veľkosť jednotlivých podnikov, treba povedať, že niektoré zisky týchto podnikov častokrát prekračujú zisky a hrubý národný produkt niektorých krajín, tak vidíme, že keď chceme tú situáciu riešiť, tak robíme správne. V kontexte tejto situácie treba povedať, že Európska únia musí jednoducho postupovať poslovne, po, po, e, zodpovedne, aby sa situácia zlepšila. Pokiaľ ide o liberalizácia investícií, v súčasnosti vidíme, kam sme sa v súčasnosti dostali, pokiaľ ide o také krajiny, ako sú rozvojové krajiny. Malo to vážne dopady a sú tu určité, sú tu určité prípady, kde hrozí e, súdny proces, pokiaľ ide o porušenie Mm, porušenie pravidel a bude sa tomu musieť venovať sú. Takže v kontexte týchto nejasností, ktoré tu máme, ktoré tu máme v kontexte presúvania kompetencií, e, túto situáciu budeme musieť, budeme musieť vyriešiť. Tieto jednotlivé e, problémy bude musieť skutočne Európska únia vyriešiť v kontexte s dohodou s Čínou. Ďakujem, pán Melcer. A teraz v rámci každej aj spontánnej debaty sa prihlási dva kolegovia a najprv dáme slovo na jednu minútu pani Adriana Tikal. Gracias, Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. prvom čítaní eh, sa rada vyjadrila k prijatiu nariadenia, ktoré vytvára predchodné ustanovenia ohľadne bilaterálnych dohod eh, o investíciách medzi členskými štátmi a tretimi eh, krajinami. Pred Lisabonskou zmluvou rokovali a podpisovali členské štáty tieto zmluvy samé a bolo to viac než tisíc dohôd, ktoré čiastočne alebo úplne riešili priame zahraničné investície po Lisabonskej zmluve E, sú priame zahraničné investície priamou e, kompetenciou EÚ. E, tento návrh nariadenia stanovuje rámec a podmienky, za ktorých členské štáty môžu otvárať rokovania s treťou krajinou, aby sa modifikovala existujúca bilaterálna dohoda. To členským štátom umožní prerokovať, vyrokovať novú dohodu. Ďakujem, pán predseda. S Lisabonskou zmluvou um, zahraničné priame investície spolu s spoločnou obchodnou politikou um, patria e, do výlučnej pôsobnosti EU a e, členské štáty môžu uzavrieť dohodu len keď e, budú mať zmocnenie od únie a okrem toho, že sú tým veľmi obmedzené pôsobnosti členských štátov, sú tu aj problémy s právnou istotou pretože e, zmluvy uzatvorené členskými štátmi e, ostávajú v platnosti a preto je dôležité osobitne, aby investori v Únii, e, pre ktorých musia platiť najvyššie štandardy ochrany, keď ochrany, štandardy ochrany v členskom štáte sú vyššie ako v dohode Únie, tak potom tie vyššie štandardy ochrany majú sa uplatňovať. Vážení kolegovia, skončili sme e, vystúpenie jednotlivých e, poslancov. Teraz má slovo komisár, aby reagoval na rôzne vystúpenia, ktoré ozneli. Pán Dubo má slovo. Uh, uh, uh, Ďakujem, pán predseda. Stručne by som zareagoval na niekoľké pripomienky, ktoré zazneli v tejto rozprave. Myslím, že tá rozpráva naznačuje, že je tu všeobecná podpora E, tomuto návrhu, ktorý sme predložili e, aj e, teda pod vedením profesora Moreru. Ten trialóg vyústil do toho textu, ktorý vám teraz predkladáme. Pani Omenrojten sa pýtala, či bude rovnaká úroveň, vysoká úroveň ochrany, ako je teraz v tých bilaterálnych dohodách o investíciách. Áno, samozrejme, myslím, že základným cieľom toho, čo máme v budúcnosti urobiť, je, aby sme zabezpečili, že každý členský štát e, bude mať rovnakú vysokú úroveň ochrany, akú doteraz má iba niekoľko krajín. Čiže z tých 1400 zmluv vidíte, e, že je tam množstvo krajín, ktoré sú e, chránené mimoriadne dobre a samozrejme súvisí to aj s veľkosťou toho členského štátu v mnohých prípadoch, ale myslím, že je povinnosťou komisie zabezpečiť, aby všetky členské štáty, aj tie najmenšie, mali rovnakú vysokú úroveň ochrany, aká je teraz vyhradená iba niekoľkým krajinám v niekoľkých prípadoch. Po druhé, Eh, vznikne tu nejaký interný systém? Nemyslím si. Dám na to dve odpovede. Poprvé, pýtali sme, eh, žiadali sme o mandáty na to, aby sme vyrokovali investičné zmluvy so Singapurom, Kanadou, eh, Indiou a nemali sme problém získať tento mandát od rady po diskusiách samozrejme, ale prejavili nám, dali nám tú dôveru, aby sme mohli rokovať v mene Európskej únie. No a čo sa týka toho eh, pomalého mm, vypušťania, bude to vlastne európsky systém, pretože členské štáty vlastne tieto bilaterálne investičné zmluvy eh, sa stanú európskymi investičnými zmluvami. Eh, to je vlastne ten spôsob, na základe, alebo ako získajú tú istú ochranu. Čiže členské štáty samotné budú trvať na tom, aby z tých existujúcich bilaterálnych investičných zmluv sa, zdali, sa stali celoeurópske. To je logika vlastne tohto nariadenia, preto aj komisia vlastne súhlasila e, s tým, že sa odchýli od svojho pôvodného e, návrhu, aby to pomalé, e, aby tá pomalá zmena bola obmedzená len na niekoľko rokov, e, to sa nezdalo byť primerané. No ale teraz bude závisieť vlastne od dynamiky členských štátov, ktoré budú chcieť mať rovnakú ochranu, aby ten systém prispôsobili. Samozrejme, že nejaký čas to bude trvať, ale potom to bude systém identický pre všetky členské štáty a e, o to by cieľ, čo, Európskej komisii presne malo ísť. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. Ďakujem, pán komisár. Ehm, myslíte si, že je eh, to eh, veľmi potešujúce pre bosoncov, aj pre predsedu, aj pre spravodajcov. Je potešiteľné, že sa môžeme stretnúť eh, s komisárom, kolegom, ktorý pozná túto tému, o ktorej hovorí a ktorý ju len nečíta z papiera, ktorý mu pripravili a toto si všetci ceníme, je dôležité, aby ste e, si boli vedomí, e, že si e, ceníme to, že náš partner naozaj pozná e, veľmi do hĺbky e, túto tému, o ktorej diskutujeme. Myslím si, že toto nám mm, nás spôsobuje povinnosť, aby sme tiež boli v tomto lepší. A teraz e, uzatvoríme správu. Spravodajca, pán Vital Morera, má slovo 3 minúty. Ďakujem. Eh, chcel by som eh, tiež eh, zopakovať chválu na komisára de Chuchta naozaj vždy využil príležitosti uh, diskutovať s Európskym parlamentom. Bohužiaľ, nebolo to také dobré v prípade akta. Určite to neboli jednoduché rokovania, nebolo ľahké presvedčiť členské štáty, že priame zahraničné investície uh, budú teraz uh, výlučnou kompetenciou zmluv únie a že bilaterálne zmluvy sa môžu uplatňovať len ak nebudú prekážkou uh, v rozvoji spoločnej obchodnej politiky. A po tretie, uh, že je tu vysoká pridaná hodnota e, v tej spoločnej politike, a e, nie rozdrobenej politike 27 členských štátov únie. Ale dostali sme k záveru rokovaní, takže je dôležité zdôrazniť odhodlanosť a vážnosť troch inštitúcií. Určite by sme e, to neboli dosiahli, tento výsledok, bez polského predsedníctva a cyperského predsedníctva. Mali sme tu tiež významný prínos od komisie, ktorý nám pomohol, ktorá nám pomohla dosiahnuť tento výsledok. Joao Kilian Bešao e, zohral tiež dôležitú úlohu e, zástupca generálneho riaditeľa. Naozaj robil všetko, čo bolo v jeho silách, aby našiel pre tieto tri inštitúcie priateľnú, priateľné riešenie. A chcel by som poďakovať aj tieňovým spravodajcom, pánovi Zajevskému, ktorý naozaj urobil maximum na dosiahnutie dohody. A vyzývam teda snemovňu, aby prijala toto uznesenie s veľkou väčšinou. Pomôže nám to k lepšej integrácii obchodnej politiky. Bude to opäť prepojenejšia únia aj v oblasti zahraničného obchodu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Teraz e, uzatvárame e, túto debatu a zajtra budeme e, na poludne hlasovať. A ďalší bod na programe je ďalšia správa od pána Vitola Morera a to je